správa e, pána e, Mata, nová SRP, e, štruktúra technických opatrení a viacročných plánov. Slovo má pán spravodajca na 4 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, Vážna pani komisárka. Ja by som chcel viac, niekoľkými slovami poďakovať za príspevok svojim kolegyňam a kolegom za to, že túto správu posunuli vpred. Tieto technické opatrenia viacročnej prány sú principiálne nástroje na to, aby sme dosiahli spoločnú rybolovnú politiku a my sa pritom nesmieme nechať zaviesť tou technickosťou, ako keby to bola nejaká sekundárna vec. Táto, vec, táto záležitosť je e, skutočne maximálne dôležitá z politického hľadiska, pretože ovplyvňuje sto, stovky tisícov rybárov a preto je veľmi dôležité túto spoločnú rybolovnú politiku formulovať aj na technickej úrovni veľmi e, kvalitne. A my sme sa zamerali na e, tie rôzne legislatívne akty, ktoré by mali tvoriť novú SRP a e, ide napríklad o zákaz, zákaz vyhadzovania vedľajších výlovov a podobných opatrenia. E, toto všetko by malo tvoriť e, súčasť e, reformy politiky a jej zlepšenie. A je samozrejme jasné, že by celá táto naša snaha mala viesť k zlepšeniu tohto legislatívneho komplexu, týchto viacerých dokumentov, e, ktoré spolu spoločnú e, rybolovnú politiku. A toto je veľká výzva. My musíme e, v prvom rade reagovať veľmi pružne na zmeny v stavoch jednotlivých druhov rýb a po druhé, táto legislatíva by nemala byť brzdou pre rozvoj tohto sektora, ako aj ekonomiky ako takej, a zároveň musí vychádzať z vedecky podložených faktov. Takže v prvom rade e, je tu určitý, určitá pružnosť v spravovaní zásob, rybolovných zásob, a po druhé, e, ochrana e, životaschopnosti rybolovnej činnosti, teda rybárov samotných. A ten sektor od nás žiada rámec, ktorý bude dostatočne flexibilný, ktorý bude reagovať na meniace sa podmienky a nové situácie, ktoré, e, ktorý musíme čeliť v každom momente. A preto je veľmi dôležité, aby sme neustále skúmali e, všetky tieto záležitosti z hľadiska proporcionality e, a z hľadiska ekonomických dopadov a samozrejme aj sociálnych dopadov. A preto my navrhujeme architektúru pre nové usporiadanie tejto politiky na štyroch osiach. V prvom rade malo by ísť o jednotné a spoločné normy, ktoré budú stanovať pravidla pre jednotlivé rybolovné oblasti, budú tam špecifické, e, špecifické hodnoty, ktoré sa budú určovať spolurozhodovaním. Po druhé, e, mal by byť uplatnený princíp regionalizácie, teda tieto normy by mali byť e, prispôsobované zmenám v jednotlivých regiónoch. A Poďalšie, toto by e, mal byť čo najadekvátnejší nástroj na pretávanie jednotlivých politík v rôznych ryblovných oblastiach a e, mali, tiež by mal vzniknúť systém na dohľadanie na to, aby tieto cieľe boli plnené. Zároveň e, v pozícii zákonodárneho orgánu by sme mali prevziať určité zodpovednosti, inštitucionálne zodpovednosti, ktoré sú zakotvené v zmluvách a e, to aj na základe príslušnej a nedávnej jurisprudencie. preto je potrebné zvýšiť e, účasť zainteresovaných strán v návrhu a rozvíjení týchto plánov, viacročných plánov a takisto e, treba uplatniť princíp regionalizácie. Táto iniciatíva by mala slúžiť na ochranu rybárov a zároveň na rozprúdenie konštruktívnej diskusie, aby sme zabezpečili, že robíme všetko, aby sme vypočuli aj požiadavky e, tohto sektora, týchto rybárov a zároveň, aby sme ochránili e, morskroje. A ja dúfam, pani komisárka, že návrh, ktorý vypracuje komisia, ktorý očakávame o niekoľko mesiacov, e, bude zohľadňovať všetky tieto princípy a odporúčania, na ktorých sme sa tu v parlamente zhodli. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem vám, hovorí predsedajúce. Teraz pristúpime k spontánnej diskusii, keď aj. Je vás tu tak málo, máme čas, takže vám dám slovo všetkým. V prvom rade prehovorí pán Milan. Mikrofón, Mikrofón, prosím. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja by som chcel poďakovať pánovi Vatovi za túto správu. Eh, je potrebné zmeniť štruktúru technických opatrení, eh, pretože spoločná rybolovná politika zavádza niektoré novinky. Eh, napríklad zákaz vedľajších výlovov, alebo teda vyhadzovania vedľajších výlovov. Toto je vytváranie legislatívneho rámca, ktorý vytvára tlak a e, okrem toho je veľmi komplikovaný, pretože pozostáva z viac ako 30 e, nástrojov alebo 30 rôznych, rôznych e, legislatívnych materiálov. A my musíme chrániť samozrejme nielen morské druhy, ale aj E, sladkovodné druhy a e, musíme zaviesť určitú flexibilitu. Ako povedal e, spravodajca, samotný sektor sa musí podielať na procese modifikácie legislatívy, ktorá sa ho týka. A preto tieto technické opatrenia musia vychádzať z naozaj rigorózneho preskúmania podmienok, ale zároveň sa musí prihľadať na ekonomický a sociálny rozmer rybárstva ako takého, pretože predchádzajúci návrh spoločenstva, pardon, komisie ten rátal s úplným zákazom v určitých oblastiach. Takže ja mm, v prvom rade chcem poďakovať pánovi Matovi. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom bude pán Serao Santos. Chcel by som eh, vyzvihnúť, ako aj v správe sa uvádza, že eh, eh, rybolovná politika sa musí prispôsobiť situácii a stavu druhou rýb v jednotlivých eh, oblastiach, keď eh, hovorím o viacročnom pláne pre Baltské more, potom si musíme uvedomiť, že e, tie skutočné plány vždy idú nad rámec odporúčaní e, vedcov a môže to mať ďaleko siahle dopady. Musíme hovoriť e, strednodobo a dlhodobo v rámci rybolovu. Chcel by som zagratulovať pánovi spravodajcovi Matovi za jeho prácu v e, jednotlivých detailoch možno sa úplne nezhodneme, ale celkovo e, e, je potrebné postarať sa o trvalú udržateľnosť rybolovnej politiky, o zachovanie stavov rýb. Ďakujem, pani predsednička. Prispôsobovanie technických opatrení regiónom rybolovu je veľmi dobre pretrvalo udržateľný rozvoj. Náš boj je spoločný, ale riešenia nemôžu byť univerzálne a preto musíme e, vziať na zreteľ naše e, rozdiely. A to musíme aj v parlamente e, spoznať. Aj u nás máme regióny, kde priemysel rybolovu rybolovný nielen e, priemyslom ako takým, ale predstavuje súčasť e, spôsobu života e, ľudí. Opatrenia na trvalo udržateľný výlov ryb v stredozemnom mori narušili v minulosti obraz chorvátskych otro, ostrovov a chorvátskeho pobrežia. To nie je priateľné Prispôsobovanie spoločnej rybolovnej e, politiky jednotlivým e, regiónom sú absolútne správnym krokom, správnym smerom. Ďakujem. Pán Kun. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem e, Gabrielovi Matovi za to, že túto správu z vlastnej iniciatívy predložil eh, parlamentu, aby eh, sme eh, mohli s komisiou diskutovať o týchto technických opatreniach. Mnohé technické záležitosti sú v oblasti rybolovu nadmerne regulované a spôsobuje to veľké rozdiely medzi drobným rybolovom a veľkými rybolovnými spoločnosťami a chceme prispieť k odburaniu tých týchto e, rozdielov. Ak kvotu treba presne zaznamenávať, v e, ktorý deň ste skutočne na mori a lovíte. Potom e, sú úpravy pre siete, ktoré napríklad vôbec nefungujú pre malých rybárov. Sociálne záležitosti tam zohrávajú tiež svoju rolu. Ale rybár potrebuje dve, tri veci, ktoré musí mať jasne upravené. A síce oblasť, v ktorej loví, kvóty pre určité druhy, e, rozmer sieti a úok e, v sieťach a kontrolnú inštitúciu, ktorá skontroluje e, vylovené ryby. Pán Marias, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. V spoločnej rybolovnej politike EÚ e, neexistujú jednotné opatrenia. Máme e, tu opatrenia týkajúce sa rybolovu roztrúsené na 30 rôznych nariadení a to vedie k zmetku. Neexistuje tu kohézia, dokonca e, často badáme rozpory. Technické opatrenia jasne svedčia o tom, aké rozdiely sú v oblasti Stredozemného mora. E, v e, nedávnych správach sme sa Stredozemnému moru vôbec nevenovali, pretože to bolo veľmi komplikované. Vidíme tu opäť e, Európu rozdelenú na dve časti, na bohatý sever a chudobný juh. Opatrenia rybolovnej politiky by sa mali postarať rovnaké opatrenia pre všetky európske krajiny. A podporiť je potrebné e, e, rybolov v našej krajine. Tam máme dočinenia s týmto, e, s týmto hrozným úsporným balíčkom, ktorý nám bol nanútený trojkou. Naši poľnohospodári sa búria proti politike trojky a tiež aj proti politike Syrizy. Pomáhajte, Uchron, tá spieškom sa Ďakujem veľmi pekne. Mňa táto oblasť zaujíma, pretože som z Írska a my máme niekoľko ostrovov, množstvo ostrovov a rybolov je u nás staročná tradícia a e, poškodzuje ho táto politika Európskej únie, ale e, chápeme, že Eh, ona má zmysel. No, takisto musíme počúvať aj rybárov. Keď eh, novelizujeme európske rybolovné politiky, musíme skrátka počúvať aj hlas samotných rybárov, a to najmä tých, ktorí majú malé plavidlá Myslím si, že oni majú momentálne pocit, že ich nikto nepočúva a to osobitne pri stanovaní kvót. My musíme nájsť nejaký spôsob, ako im dať viac, samozrejme na základe vedeckých faktov, ale zároveň musíme im dať nejakú spravodlivú šancu na prežitie, pretože oni závisia od e, takéhoto živobytia a celá komunita od toho tiež závisí. Ďakujem veľmi pekne, teraz pán Pereira. Ďakujem, pani predsednička. Technické opatrenia a viacročné plány sú zaujímavé, užitočné nástroje pre rybolovnú politiku, najmä aby sa zabezpečila stabilita a predvídateľnosť v sektore, ktorý predsa len je trochu nestabilný ale samozrejme to celé musí e, e, byť spravované tak, aby sa zohľadnila e, politika regionov. Regióny zohrávajú veľkú úlohu v Lisabonskej zmluve. Sú ale morské zdroje v kompetencii EÚ, ale tá e, praktizuje rybolovnú politiku e, na mile vzdialenú od reality e, rybolovné flotily, kvóty na výlov a tak ďalej. Tým pádom existujú veľké problémy v regiónoch, ale len ich vyriešenie zabezpečí dobre živobytie pre ľudí v týchto regiónoch a trvalú udržateľnosť rybolovu. Pani Jourová, nech sa páči. My si veľmi ceníme túto správu z vlastnej iniciatívy o štruktúre technického opatrenia viacročných plánov, ktorú spracoval pán Mato a e, musím povedať, že táto správa e, jasne ukazuje, ako parlament e, nahliada na tieto technické opatrenia a ako by mali podľa neho vyzerať. A táto správa prichádza vo voľným správnom času, lebo ako ste povedali, komisia momentálne spracúva návrh Eh, konzervačných a technických opatrení pre celú Európsku úniu. A musím povedať, že táto správa je v princípe v súlade s našou analýzou, našou vlastnou analýzou, ktorá eh, ukazuje, že práve regionalizácia je cestou vpred. Návrh je pre komisiu veľkou prioritou a môžem potvrdiť, že máme v úmysle predložiť eh, takýto návrh začiatkom roku 2016. Tento návrh bude v podstate pozostávať z akéhosi rámca základných pravidel, ktoré sa budú týkať všetkých vôd Európskej únie, pričom sa chceme zameriavať na zmenu v systéme správy rybolovnej politiky, čo umožní regionalizáciu a e, vecné zmeny sa budú obmedzovať na zjednodušovanie, kde budeme, od, kde budeme likvidovať nepotrebné opatrenia a zjednodušovať ostatné. A toto je práve ideálna príležitosť uplatniť flexibilnejší prístup, tak aby sme dosiahli naše ciele, e, ktorý, medzi ktoré patrí udržateľný rybolov. Ale zároveň treba zdôrazniť aj to, že tento nový návrh nebude meniť e, tie prísne štandardy uchovávania Eh, živočišných druhov a ochrany prostredia. E, pokiaľ ide o tie viacročné plány, tam komisia tiež veľmi súhlasí s analýzou, ktorú ponúka vaša správa. Tieto viacročné plány sú zásadnou súčasťou reformy spoločnej rybolovnej politiky, pretože v prvom rade sú hlavným nástrojom na dosiahnutie cieľa maximálne, maximálne udržateľného využívania zdrojov a, a to určitým usporiadaným spôsobom. A tiež prispievajú k vytváraniu stabilného prostredia v odvetví a zároveň sú veľmi dôležitým nástrojom nástrojom na e, implementáciu e, záväzkov výlovu a regionalizácia. Prvý takýto viacročný plán pre Pobaltie e, sa ukazuje, že, že funguje celkom dobre. Prekonali sme konečne medziinštitucionálne a politické spory a trecie body, no a komisia čo skoro príde s hodnotením. No a my by sme chceli e, pomôcť v formovaní takéto dohody aj v ostatných oblastiach. A chceli by sme poďakovať e, parlamentu za to, že venuje pozornosť takýmto veľmi dôležitým otázkam, pričom e, ide o dosahovanie udržateľného rybolovu, ale zároveň udržateľného ekonomického a sociálneho prostredia.